postúpená výboru pre právne záležitosti v zmysle rokovacieho poriadku. Tri písomné objasnenia, e, ktoré boli podpísané väčšinou poslancov parlamentu. Najskôr e, objasnenie 15 e, z júla 2015, pokiaľ ide o bezberový prístup v rámci cestovného ruchu od pána Gazbaru a ďalších desiatich poslancov, ktorý vyzbieral 387 podpisov. Ďalej vyhlásenie 17 pokiaľ ide o boj proti rakovine prsníkov od pani poslankyne Childers a ďalších deviatich poslancov. Ten získal 394 podpisov a ďalej e, vyhlásenie 18 roku 2015 ohľadom autizmu od pána Kaputa a ďalších 30 poslancov e, získal 418 podpisov. Tieto e, vyhlásenia budú zverejnené e, v rámci zápisnice z dnešnej schôdze a budú potom postúpené adresátom. Zodpovedné výbory formulovali isté úpravy a korektúry k tým zápisnicám a v zmysle článku 31 rokovacieho poriadku považujeme tieto korektúry za schválené, ak do lehoty 24 hodín e, zo strany jednej politickej skupiny alebo minimálne 40 poslancov nebude znesená požiadavka na ich zmenu. Tie znenia, alebo teda korektory budú tiež